A tu požiadam pani Ashton, aby, eh, aby sa vyjadrila. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že Eh, potenciál na rast exportu je práve na azijských trhoch. Eh, na azijských trhoch, ktoré majú veľký rastový potenciál, ale sú tam zároveň pomerne veľké bariéry. No a jednou z možností, ako tejto batéri- eh, bar- bariéry prekonať, je využiť práve tie páky, ktoré máme v rámci rokovania o dohode o voľnom obchode. A preto členské štáty požiadali komisiu o to, aby rozbehla rokovania o novej generácii dohod o voľnom obchode s určitými azijskými krajinami, pričom tieto nové dohody by mali vytvoriť nové príležitosti na export vo viacerých sektoroch. A práve s Južnou Kóreou sa nám toto podarilo po e, dvoch rokoch intenzívnych rokovaní dosiahnuť. Je to e, dohoda, je to dohoda o voľnom obchode, ktorá je najambicioznejšia, ako Európska únia s kým vyrokovala. E, došlo ku konsenzu, že v dvoch z troch kľúčových odvetví výhody tejto dohody sú v náš prospech. V prvom rade touto dohodou budú pozitívne postihnuté služby, napríklad telekomunikácie, doprava, e, výstavba a environmentálne služby. Tam e, sa o mnoho zjednoduší podnikanie v Koreji, v Koreji pre nás. Ďalej, voľnohospodárske produkty. E, táto dohoda eliminuje takmer všetky a to najmä vysokým slom zaťažené produkty. Tam ide o zníženie až o 35 Toto podporí export napríklad e, vína, e, mliečných produktov, výsky alebo e, bráčového mesa a takisto zabezpečí uplatňovanie európskych geografických označení, napríklad parmský, parmská šunka a tak podobne. Ale bude to mať takisto veľký prínos pre výrobné odvetvia v Európe, pretože exportéry, ktorí z, Európy budú exportovať, teda výrobcovia, ušetria zhruba 0,2 miliardy eur e, ročne a e, z tohto veľká časť bude môcť byť ušetrená až teda už prvý deň. Zhruba 450 miliónov eur budú môcť ušetriť exportéry živočišných produktov, exportéry e, chemických produktov ušetria zhruba 150 miliónov eur a zrušenie cla umožní takisto posilnenie našej, našej pozície na korejskom trhu Eh, pretože korejskí eh, zákazníci každý rok kupujú asi eh, európske, európsky tovar asi za 25 miliard eur, čo je, z čoho vyplýva, že Korea je našim najdôležitejším vývozným trhom v Ázii. No a Ďalej došlo k úprave určitých obchodných pravidel a táto zmluva vytvára transparentnosť obchodných pravidel a lepšiu ochranu práv vlastníctva, takisto práv VTO a hm, pravidel dotácií, čo, zna, čo sa bude uplatňovať na všetkých výrobcov, ktorí exportujú do, do Južnej Kórey. A takisto boli vytvorené, a, alebo teda dosiahlo sa zrušenie určitých technických bariér na dovoz e, napríklad e, motorových vozidel, farmaceutických výrobkov alebo elektroniky, a to na základe európskeho modelu. Toto sú jednoducho dlhodobé požiadavky e, európskych podnikov a sektorov. Táto zmluva takisto teda, vedie k tomu, že Kórea vytvorí vlastnú legislatívu a upraví príslušné oblasti, tak aby to nemusela robiť Európa. Pokiaľ ide o automobilový priemysel, priemysel tomuto by som sa chcela venovať osobitne. My by sme chceli skvalitniť alebo zlepšiť prístup výrobcov vozidel z Európy na korejské trhy, pretože sme najväčšími importérmi a takisto rast je v, tomto oblasti, v tejto oblasti očakávaný. No a e, títo výrobcovia tým prospeje zníženie colných e, bariér, zníženie ceny sa prejaví o zhruba 2000 e, eur na jednom vozidle a takisto e, dojde k odstráneniu technických bariér, technických požiadaviek. No a najambicioznejšou disciplínou sú, je oblasť necolných bariér a táto zmluva vyrieši práve toto. No a od prvého dňa vozidlo, pokiaľ bude splňať e, medzinárodné štandardy, e, sa bude brať, ako by splňalo zároveň korejské normy a toto bude znamenať obrovskú technickú úľavu e, dovozu európskych vozidel. No a Kórea akceptuje ekvivalenciu taktiež v oblasti ekologických, ekologických predpisov medzi svojimi predpismi a európskymi predpismi. No a sú tu určité výnimky, Um, ktoré sú dočasné. Mm, tie sú pre našich exportérov veľmi dôležité. Hovoríme ešte stále o eh, ekologických podmienkach. A takisto sa rokuje o nových opatreniach na obmedzenie v emisí CO2, eh, tak aby eh, neboli tieto nové požiadavky prekážkou obchodu. Takže sme si vedomí, že v oblasti automobilového priemyslu táto dlho očakávaná liberalizácia by mala mať najväčší prínos najmä v najcitlivejšom segmente malých vozidel clá sa budú uplatňovať už len v piatich kategóriách vozidel a to umožní e, obrovský, obrovský rozvoj obchodu. No a, a takisto sme e, mierne zmenili pravidlá o pôvode, e, zvýšili sme hodnotu korejských vozidel, teda podielu výroby v korejských vozidlách zo 40 na 45 a, a takisto sme sa snažili zabrániť tomu, aby naše odvetvia neboli poškodené korejským dovozom. Takéto politiky nie sú nové, je to v rámci e, pravidel VTO povolené. Vracanie cla je jednou z takýchto polík. Naše clá na mm, automobilové súčasti sú všeobecne nízke a budú sa ďalej znižovať a dos- podarilo sa nám dosiahnuť e, osobitnú doložku aby tieto vratky cla boli podstatne znížené z korejskej strany. Takže mm, toto môže pomôcť e, európskemu sektoru výroby a takisto polnohospodárskému sektoru a, e, a ostatným sektorom, ktoré vyvážajú z Európy. Je to jednoducho jasný signál e, toho, že sa snažíme podchytávať tieto kľúčové rastúce azijské ekonomiky. Ďakujem veľmi pekne, pani baronka Ešten, hovorí predsedajúci. A teraz si vypočujeme rečníkov za politické skupiny. Prvým je pána Kaspari za EPPD. Eh, e Vážený pán predseda, Južná Korea je štvrtým eh, najväčším zahraničným obchodným partnerom Európskej únie. A približne 30 miliard eur mm, je ročný objem obchodu. A preto sú dobré vzťahy záujme našich zamestnancov a zamestnávateľov. A preto, pani komisárka, nechcem vám ešte gratulovať, pretože dohoda ešte nie je podpísaná. Ale ak by sa vám podarilo v tejto krízovej dobe, v dobe, kedy eh, export na celom svete sa prepadáva, tak ak by sa vám podarilo podpísať túto dohodu, bolo by to obrovský úspech, ktorý vám z celého srdca želám. Obchodné dohody sú často veľmi sporné, no a Južná Kórea je podľa môjho názoru šťastnou výnimkou. Takmer zo všetkých oblastí európskeho priemyslu, či už stojárstva, farmakologického priemyslu a z mnohých ďalších počúvam veľmi priaznivé eh, odozvy, dokonca aj v oblasti polnohospodárstva, čo je novinkou, nepozná to takmer nikto z nás. No a výsledky sú určite pozitívne, aj keď niektoré odvetia by si žiadali viacej je tu jedna výnimka, to je automobilový priemysel. Niektorí výrobcovia to vidia eh, veľmi kriticky túto dohodu, avšak iní veľmi pozitívne. Ja pokladám za dobré, aby sa nám podarilo využiť šancu a vyriešiť niektoré kritické body a možné negatívne dopady obchodnej dohody ešte vylepšiť. A myslím tam na Captain Region v Soule, Tutti Drawback, štandardy pre životné prostredie a tak ďalej. Tu musíme tie kritické body odstrániť a musíme tlačiť na to, aby Južná Korea tie záväzky, ktoré voči nám prijala, aj skutočne realizovala. Takže eh, jasný monitoring eh, možných nových necelných eh, bariér by bol určite dôležitý. Ja dúfam, že tá dohoda vstúpi čoskoro do platnosti a zamestnanci v Európskej únii z toho budú čoskoro profitovať. Ďakujem pekne a ešte raz vám želám veľa šťastia. Ďakujem pekne. A teraz pán Kadir Arif na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia. S veľkým potešením som si vypočul konzervatívnych kolegov, ktorí súhlasia s komisiou, čo mi uľahčí život k vystúpeniu z pozície socialistu. Zaznelo tu viacero ob- správ zo stran predstaviteľov odvetvia, ktorých sa týka táto dohoda. Určite si spomínate, že už niekoľko mesiacov predstaviteľa rôznych priemyselných odvetví, predovšetkým automobilového e, priemyslu, hovorili o tom, aké dramatické dopady môže mať táto dohoda a mnohé otázky, ktoré zazneli, neboli dodnes odpovedané. Možno ste sa rozhodli, že obetujete automobilový priemysel v Európe e, na otár služ- e, odvetvia sektoru. E, služieb, pretože v podstate tá klauzula o vrát, vrácaní cla e, nikdy predtým nebola výhodná pre e, nás. Táto klauzula bude mať dopad nielen pre tom priemysel, ale aj pre textilný priemysel. Prečo chceme deformovať hospodárskú súťaž takýmto spôsobom a vytvárať precedens vo svetle týchto rizík? Nebudem čas hovoriť o ďalších rizikách. Musím žiaľ povedať, komisia povedala, že v končnom dôsledku navrhla e, záručnú ochranu klauzulu, ale viete, že tá sa nebude automaticky uplatňovať. Je veľmi ťažké vyvolať uplatnenie takéto klauzule. Takže máme, máme určité výhrady a Korea bude vyvážať ďalších 100 tisíc aut do Európy, tak budeme hovoriť o stratách pracovných príležitostí. A zatiaľ, čo Európa je tu obmedzená, pretože každý producent bude môcť vyvážať len možno ďalších tisíc aut do Korei, pretože sú tam určité kvóty. A v čase, keď kríza postihuje automobilový priemysel v Európe naozaj vážnym spôsobom, ako môžete obhájiť takúto dohodu? To sú otázky, ktoré kladie viacero krajín a sú to otázky, ktoré kladie automobilový priemysel. Takže, pani komisárka, zabezpečte väčšiu transparentnosť v vašej práci a v Európe? v, predtým sme tu mali v podstate negatívny imič polského mm, opravára, teraz máme negatívny imič korejského automobilového priemyslu. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Najskôr by som chcel poďakovať vám, vážená pani komisárka Ashton, v mene politickej skupiny ALDE za informácie v mimoriadnom, na mimoriadnom zasadnutí výboru aj dnes večer na pléne. Často ehm, výsledky z výsledok je už pred dvermi. Z liberálneho hľadiska a z hľadiska FDP je cieľ um, spravodlivého svetového obchodu a práve teraz veľmi dôležité, pretože v priebehu hospodárskej a finančnej krízy máme, je to tendencia k protekcionizmu a tú, tejto tendencie, túto tendenciu musíme uh, v zmysle blahobytu a vytvárania pracovných miest v Európskej únie, únii zavrhnúť. V tom tejto súvislosti uh, teraz vzniká otázka, aký význam komisia pripisuje dohode o voľnom obchode s Južnou Kóreou, pretože dlho e, sme sa sústredili e, na pokroky v rokovaniach z Dohy, bez toho, aby sme tuto dospeli e, k výsledkom. A preto, vážená pani komisárka Ešten, sa pýtam, či vy vidíte v uzavretí dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou prvý krok k ďalším dvojstranným dohodám o voľnom obchode, ale znamená to podľa vás odvrat od dohy, alebo sú tieto bilaterálne dohody a doplnením alebo rozšírením e, politiky voľného obchodu v Európskej únie. Okrem toho, ako iste viete, e, tak doložka o mm, vracení eh, cieľ s mnohými štátmi a predovšetkým v automobilovom priemysle nachádza veľa pochyb, pochybností krajinám ako zdá sa, že podporuje také krajiny ako Indiu a Čínu a ohrozuje európsku produkciu. Vidíte nejaký spôsob, ako eh, odstrániť pochybnosti eh, niektorých krajín voči eh, spätnému splácaniu cla. A teraz pani Figueiredo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. To, čo nám povedala pani komisárka, z toho jasne vyplýva, že sú, existujú finančné a priemyselné skupiny, ktoré vyhrajú, ktoré získajú na tejto dohode. Ale e, tá minca má aj druhú stranu, pani komisárka, a o, tom, o tej ste nehovorili predovšetkým, keď hovoríme o tých citlivejších sektoroch, ako napríklad textilný priemysel, odevný priemysel a pracovné príležitosti, respektíve pracovné miesta v týchto odvetviach. Takže keď hovoríte o rôznych priemyselných sektoroch, treba vyjadriť aj obavy v tom zmysle, že komisia nadalej ignoruje vážnu situáciu v textilnom a odevnom priemysle. Minimálne to platí o Portugalsku, kde nezamestnanosť dosiahla alarmnú úroveň práve v tých regiónoch, kde je prevláda takýto priemysel a preto kladieme dôraz a zdôrazňujeme potrebu mať komplexnú stratégiu na ochranu európskeho priemyslu, predovšetkým e, na tie priemyselné odvetvia, ktoré sú prácne. Mali by sme to robiť reglementáciou v oblasti obchodu a v oblasti politiky na podporu investícií do inovácií, vytváraním nových produktov a zabezpečením práv, náležitých práv pracujúcich. 4 minúty. Vážený pán predseda, vystupujem poprvýkrát v tomto parlamente ako poslanec východného Anglicka. Mal by som byť akýmsi rebelom a e, pokúsim sa nesklamať vás. Pán predseda, dnes hovoríme o obchodnej dohode EÚ, konkrétne o dohode s Južnou Koreou, ktorá by mala byť podpísaná tento rok. Keďže nemáme podrobnosti o tejto dohode, okrem toho, že dve tretiny výhod pôjdu pre Južnú Koreu, jedna tretina pre Európu. Chcel by som sa vyjadriť všeobecnejšie. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že je tu vyše 100 sociálnych dohôd EU s inými krajinami, 116, jeden odhad, sú obchodné dohody s takými krajinami ako Spojené štáty, Kanada, Mexiko, Brazília, India, Čína, Japonsko a Južná Afrika v Európe sú obchodné dohody s Ruskom, Ukrajinou, Tureckom a Lichtenštajnskom. Máme obchodné dohody aj s krajinami, ktoré sú mimo EÚ, z to EEA, aj v tak krajiny ako Švajčiarsko a Norsko. Norsk, obchodná dohoda s Norskom chráni poľnohospodárstvo a rybolov a Norsko je v podstate štvrtý najväčší dovozný partner a šiestý najväčší, najväčší exportný trh pre Európsku úniu. Takže takéto dohody, obchodné dohody, ako, eh, eh, myslím si, obsahu iné dĺžky. Švajčiarsko je dobrým príkladom. Sú tam ustanovenia, ktoré rušia e, kvóty, obchodné kvóty a clá. Sú tam ustanovenia, ktoré umožňujú švajčiarským občanom žiť a pracovať v krajinách Európskej únie a európskym občanom dávajú také isté možnosti v Švajčiarsku. Sú tam ustanovenia pre Švajčiarsko, aby mohlo byť súčasťou e, šengenskej bezpasovej zóny. E, Takisto je tu Európska ekologická agentúra, keď chcú, môžu Švajčari využívať vzdelávacie programy a môžu e, požiadať o výskumné granty. Je tu spolupráca v leteckej doprave, azylovej otázke, a v podstate áno, samozrejme majú všetky výhody európskeho členstva bez nákladov, a Švajčiarsko musí platiť 6 miliónov švajčiarských eur za prístup, ale Švajčiarsko má zase úspory z toho, že nie je členom EÚ vo výške niekoľko miliárd švajčiarských e, frankov. Takže každý rok ušetria. A Švajčiarsko takisto nie je nejakým bezvýznamným partnerom. 80 exportu ide do EÚ, je to štvrtý najväčší obchodný partner Európskej únie. Chcem toľko povedať, pán predseda, že obchodné dohody môžu dať prínosy európskemu obchodu bez toho, aby prinášali nejaké veľké reglementačné náklady, straty zdrojov. Na komisiovej stránke sa hovorí o tom, že Švajčiarsko môže Prepačte, môžem vás vyrušiť, pretože, prerušiť, pardon, pretože máme tu určitý postup. Takže slovo teraz dostáva pán Kaspari. Aký je ten postup tzv. modrej karty? Ja som tu nový. Tento postup, to je nový postup, to znamená, že každý člen môže požiadať, po, položiť otázky, môže teda prerušiť. Chcel by som dokončiť. Podľa tohoto pravidla musíte s tým súhlasiť. Ak nesúhlasíte, je to na vás. Takže využijem svoj čas, ak môžem, pán predseda. Takže zopakujem, Švajčiarsko môže mať svoju vlastnú reglementáciu v iných oblastiach, ktoré sa odkláňajú od EÚ rozhodnutí a vo svojom vlastnom záujme, tak ako napríklad vo finančných záležitostiach alebo otázkach trhu práce. Teda ako Británia, ak by sa chcela odkloniť od toho v smernici o pracovnom čase, o pracovníkoch na e, dobu určitú alebo v nových smerniciach a nemôže. Takže pýtam sa, prečo nie Británia? Prečo Británia nemôže mať podobnú priateľskú obchodnú dohodu s Európskou úniou, zatiaľ čo Južná Korea môže? Británia sama o sebe je najväčším obchodným partnerom Európskej únie s deficitom 4 e, miliard, 40 miliard a nemá tie isté záruky, ako má Švajčiarsko. Myslím si, že by sme mali a mohli byť nezávislou e, nezávislým štátom voľného obchodu, tak ako je to Norsko, Švajčiarsko alebo dokonca aj Južná Korea. Ďakujem. Ďakujem, pán Campbell. Vypočuli sme si zástupcov našich politických skupín. A teraz dostávajú slovo iní rečníci, ktorí sa prihlásili. Ako prvý sa prihlásil pán Šťastný. Pán Šťastný, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, ako jeden zo spravodajcov, e, dohovoru s Južnou Koreou a protagonist. Dúfam, že tu bude dohoda, ktorá bude výhodná pre všetkých a z ktorej budú všetci ťažiť. E, e, súčasný stav rokovaní nie je priaznivý podľa názorov predstaviteľov odvetvia niektorých členských štátov a poslancov. Všetci vnímajú, že e, toto hracie pole nie je vyvážené pre všetkých, že je zvýhodnené pre Koreu. Snažili sme sa riešiť otázky DDB, klauzulu, klauzulu záručnú boj proti tarifom. Ak by sa nám podarilo vylepšiť situáciu pre automobilový priemysel, tak by sa zvýšila životná úroveň a zachovali by sa pracovné príležitosti. Na druhej strane rovnaké podmienky by boli výhodnejšie. Ak budú znevýhodnené, tak to bude silný precedens pre iné takéto dohody, ktoré budeme uzatvárať v blízkej budúcnosti. Je jasné, že táto dohoda vo všeobecnosti prináša mnohé výhody pre Európsku úniu a niektoré odvetvia v EÚ vždy, keď to na to pozeráme v malom obsahu, tak tam budú určití výťazí a tí, ktorí budú prehrávať. Ak si to bereme v širšom kontexte, tak sa dostaneme k väčšej rovnováhe, ale keď hovoríme o dôležitom odvetvi ako je automový priemysel, naozaj sa tu musíme pokúsiť dosiahnuť viac, dosiahnuť ďalší pokrok, ak sa nám to podarí. Až vtedy budeme mať naozaj vyváženú dohodu o voľnom obchode, ktorá bude akceptovateľná a bude mať dobrý dopad a nebude pôsobiť ako negatívny precedens pre budúce dohody o voľnom obchode. Ďakujem, pán, Sus, pán Susta. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. práca pani komisárky Ashton a investícia v podobe času e, bola taká veľká, že si myslím, že by sme mohli očakávať e, aj väčšie, lepšie výsledky. Ja myslím, že bez ohľadu na politickú príslušnosť sa na tom asi zhodneme všetci. A myslím, že asi aj bez ohľadu na, na štátnu príslušnosť. Každopádne, a nie som si celkom istý, e, že k tejto dohode môžem pristupovať s rovnakým nadšením ako pani komisárka, pretože za všetky tieto roky, čo sem komisia chodí, e, počúvame o rôznych iniciatívach, ale <laughs> tie výsledky nie sú niekedy také, ako e, sa prezentujú. Mm, a, a vlastne teraz, e, keď sa nachádzame uprostred najväčšej hospodárskej krízy v novodobých dejinách, bude treba, iste je dobrý dôvod rokovať s rozvíjajúcimi sa krajinami, ale e, treba tiež e, dosahovať výhodné dohody s dôležitými industriálnymi hráčmi vo svete. No a, a ja dúfam, že aj pani komisárka, aj kolegovia chápu, e, čo treba urobiť, aby sa európska ekonomika znova postavila na nohy. Jednoducho potrebujeme obnoviť výkonnosť výrobných odvetví. No a Mm, hoci táto dohoda určité prvky, ktoré by tejto obnove mohli napomôcť, obsahuje, eh, je to dohoda, ktorá sa v podstate by sa mohla objavovať v učebniciach, pretože eh, nie je v súlade s realitou. Je to, je to skôr taký negatívny príklad. Eh, my exportujeme do Korei skutočne desiatky miliard, alebo teda tovar v objeme desiatok miliard a e, nejde len o jedno odvetvie e, automobilové. Jedno, jednoducho je tu istá nerovnováha a e, myslím, že táto dohoda e, trestá iné odvetvia, o ktorých ste, pani komisárka, nehovorili. E, jednoducho ne, nedochádza tu k nejakej podpore inovácií a to potrebujeme. Zuzana Rojtová je na... Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Zuzana Rojtová. Pán predsedajúci, pani komisárka, ani mne sa nepáčia tie novinky v zmluve, ako napríklad vrátky cieľ za dovezené komponenty alebo zníženie 60-percentnej hranice na určenie krajiny pôvodu. Ide jednoducho zvýhodnenie európskeho korejského dovozu na úkor priemyslu v Európe a na úkor našej zamestnanosti. Už teraz dovoz tovaru z Ázie, kde je bezkonkurenčne nízka cena práce, je veľmi vysoký. Tam jednoducho sa neuplatňujú e, takmer žiadne ekologické ani sociálne štandardy a práve ich zvýšenie by malo byť témou pre rokovanie o obchodných podmienkach a nie zníženie cieľ na úkor Európy. Jednoducho toto Európska komisia dlhuje európskym občanom už dlho. No a ja sa pýtam komisie, či si je vedomá negatívneho dopadu tejto zmluvy na európsku konkurencieschopnosť, a to najmä na automobilový a textilný priemysel. Druhá otázka je, či si komisia je vedomá toho, že táto dohoda je pomerne zlý precedens a bude mať dopad na ďalšie obchodné zmluvy a po tretie, či chce komisia ignorovať pomerne zásadné výhrady odborov, ktoré zastupujú európske strojárstvo. No a po štvrté, ako je možné, že korejské médiá už, obsahu, už oslavujú víťazstvo svojho automobilového priemysla, pritom O tejto zmluve ešte zatiaľ nerokovalo ani len kolegium komisia, alebo je komisia pripravená túto zmluvu znova prerokovať a e, dosiahnuť aj vyváženosť? Chcete tlačiť Kóreu na to, aby prijala medzinárodné záväzky v oblasti sociálneho práva a životného prostredia? A to ešte predtým, než Kórea získa všetky výhody voľného obchodu s Európskou úniou? Ja vám ďakujem za odpoveď a dúfam, že zvíťazí zdravý rozum. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A posledným rečníkom na mojom zozname je pán David Martin. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja musím povedať, že mi robí ťažkú hlavu to, ako sa vyvinula táto vec a najmä e, pán David Kaspari e, bol veľmi negatívny. Ja som e, bol spravodajcom pri vyrokovaní tejto zmluvy o voľnom obchode s Koreou a my, nám sa podarilo dosiahnuť to, o čo sme komisiu požiadali, aby sme do tých rokovaní išli. Takže ja si myslím, že my sme požiadali určité veci, to sa podarilo dosiahnuť a myslím, že eh, by sme mali poďakovať hlavnému negociátorovi, ktorý sedí vedľa baronky Ešten. Ja si myslím, že oni eh, dosiahli v tejto zmluve to, čo, to, čo sme sa stavili. Jednoducho každá slovo. Eh, to, čo sme sa snažili. Jednoducho každá dohoda o voľnom obchode bude mať aj výťazov, aj porazených, ale v takomto globálnom obchode jednoducho sme sme v takom stave, že aj v Európe, aj v Kóre budú veľkí výťazi a e, za súčasnej krízy čokoľvek, čo vyšle pozitívny signál e, o dvoch e, takých veľkých hráčoch, ako sú Korea a Európska únia, o tom, že chceme jednoducho ďalej hrať, chceme ďalej slobodne obchodovať. Každý takýto signál jednoducho je dobrý. Ja musím povedať, že Európska rada ani Rada ministrov e, nemôžu posunúť e, túto dohodu do finálneho podpísaného stavu, e, pokiaľ nebudeme súhlasiť. Ale pokiaľ nebudeme súhlasiť, tak môžeme rovno povedať, povedať generálnemu riaditeľstvu pre obchod, aby, sme, aby prestalo rokovať o všetkých zmluvách povedzme s krajinami zo zálivu. Jednoducho stopníme všetky rokovania o tých zmluvách o voľnom obchode Eh, pretože by to nemalo ďalší význam. Podľa mňa táto dohoda význam má, vysiela pozitívny signál, podarilo sa dosiahnuť čo, o čo sme, to, o čo sme sa snažili. Eh, snažíme sa svoje trhy ponechať v otvorenom stave a to isté žiadame od Kory. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje pán predsedajúci. A teraz sa chcem spýtať, či by sa chcel niekto ujať slova, ujať slova v rámci spontánnej diskusie. Prvým rečníkom je pán Kelly. Mr. President, Pán predsedajúci, ale veľmi, veľmi stručne. E, pre mňa je táto diskusia veľmi stimulujúca, veľmi zaujímavá a keď pani Ashton hovorila na začiatku, tak som nadobudol pocit, že pre Európsku úniu je to úžasná vec a mal som pocit, že pre Kóreu tam nie sú žiadne výhody, ale po pár rečníkoch som e, sa, sa tento stav ako si obrátil. Čiže ja chcem poďakovať pánovi Arifovi, pánovi Turovi a ostatným e, a chcem sa ich spýtať, či by mohli povedať konkrétne, ktoré tie výhody pre Koreu sú a takisto by som požiadal e, pani Ashton, aby to vysvetlila. Teda ktoré e, výhody a ďalej, ktoré e, konkrétne azijské krajiny ďalej sú v rokovaní a s ktorými sa budú zatvárať takéto. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly, pán Buffin, máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel sa vyjadriť v prospech toho, čo povedal pán Kenny Bannerman. V roku 2006 írska vláda vydala správu o všetkých možných vzťahoch Európskej únie v zahraničí a uzavrela, že plné členstvo by e, stálo až 16 násobok súčasných bilaterálnych dohôd. E, pardon, hovorím o Švajčiarsku, nie Írsku. E, Švajčiari sa rozhodli, že nevstúpia do Európskej únie, že jednoducho im bude lepšie, keď nenadobudnú, plné členstvo v EÚ. A pokiaľ to platí pre Švajčiarsko, tak to určite platí aj pre Britániu. Pokiaľ naša vláda bude svoju ekonomiku, svoje hospodárstvo hodnotiť pragmaticky, podobne ako Švajčiari, tak jednoducho presne tak by sme mali vystúpiť, tak ako tí Švajčiari nevstúpili. Ďakujem veľmi pekne, tak to bola taká procedurálna otázka. Pán Martin, e, ste veľmi tolerantným predsedajúcim, <laughs> ale ja si myslím, že e, sú pomerne jasné pravidlá, že e, tieto, táto spontánna diskusia by mala byť k téme a tá, tento predchádzajúci príspevok nebol ani o Kore, ani o dohode o voľnom obchode. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci teraz pani Thaja. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Martin eh, práve skonštatoval, že počas tejto hospodárskej krízy je mimoriadne dôležité, aby sme mali eh, dohody, ktoré oživia hospodárstvo, mm, odburávajú mm, obchodné bariéry, ale musíme si pripomenúť, že dnes sme už hovorili o automobilovom eh, priemysle a o kríze v Európe. A ako túto krízu riešiť aj textilný priemysel a globálna pomoc pre Španielsko a Portugalsko. Kvôli prepušťaniu vážená zastupkynia komisie, my musíme veľmi vážne brať obavy Európanov o to, ako budeme bojovať proti strate pracovných miest v Európe a aké sú napravné prostriedky komisie, ako zabrániť strate a pracovných miest v Európe v tých tradičných odvetviach. Ďakujem pekne. No a mm, bolo položené viacero otázok a preto by som teraz rád dal slovo komisárke na to, aby tieto otázky zodpovedala. Ďakujem. Thank you, President, very much. And can I... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že diskusia ma vôbec neprekvapila, pretože obavy, ktoré tu kolegovia vyjadrili, tak v priebehu mesiacov zaznievali im viackrát. Rada by som vzdal hold Davidovi Martinovi, ak môžem, za jeho prácu vo výbore. Je veľmi dôležité a ja uznávam, ako ten intervýbor so mnou spolupracoval. A veľmi dobre si uvedomujem, že nie všetci kolegovia mohli eh, detailne eh, spoznať obsah tej dohody. Budem sa teraz snažiť reagovať na obavy, ale čo je ešte dôležitejšie, zaistíme, že dáve, budeme vám postupne dávať čoraz viac detailov, pretože je dôležité sledovať skutočnosti ako asociácie domienky, ktoré tu vznikli. Dovolte mi pár všeobecných pripomienok k tejto dohode. Táto dohoda o nich sa začalo rokovať, aby eh, európsky priemysel z toho čo najviac profitoval. Vrátane, eh, a to chcem povedať kolegom z UKIPu, pre britský priemysel je absolútne záujme Európy, podľa môjho názoru, aby sme pokračovali v tejto dohode, pretože inak by som tu nestála teraz a neodporúčala, aby sme pokračovali tak, ako sme postupovali. No a bol tu jasný modus operandus o ktorom hovorila aj komisia a, a ktorý podporil parlament, komisia aj rada. No a takto sme postupovali. No a môj kolega pán Arif určite mi nebude mať za zlé, e, keď poviem, že ja určite nechcem obetovať žiadny e, priemysel a túto domienku e, považujem za veľmi znepokojujúcu, pretože to ne, by nikdy nebol môj prístup. Ak chcete eh, uzatvoriť vážnu dohodu o obchode, tak eh, k tomu patria dve strany. Ak eh, chceme mať obchodné dohody a tak obchod je ten motor, ktorý nás vyvedie z krízy, tak ale to znamená, že budeme musieť prejsť veľmi vážnymi rokovaniami s krajinami a s odvet, priemyselnými odvetiami, o ktorej, s ktorými chceme obchodovať, pretože inak e, môžeme uzavrieť jednoduché dohody výhodné s krajinami, na ktorých nám až tak nezáleží. Korea je veľmi dôležitým trhom, ktorý poskytuje um, skutočne príležitosti chemický, farmaceutický priemysel a iné odvetvia. Potrebujeme uh, uznať hodnotu a význam, ak chceme dobré obchodné dohody a my sme ekonomickou super, supermocou, veľmocou. A preto úplne súhlasím eh, s kolegami z, zo Spojeného kráľovstva, keď hovoria o eh, Švajčiarsku a snažia sa to nejak eh, primerať k vzťahom s Koreou. Alebo možno som to vôbec nepochopila. Takže to je skutočne o veľmi dôležitých rokovaniach a dosahovaní dobrého výsledku. No a keď, um, budeme, keď budete mať detaľnejšie informácie, dúfam, že to dokážete oceniť. No a automobilový priemysel na zoznam veci, ktoré chce, aby sme dosiahli. Oni chceli, aby trh v Koreji zostal otvorený. No a na všetko, čo zo začiatku požadovali, to sme všetko splnili. Textilný priemysel. Ja som presvedčená o tom, že nemusíme sa veľmi obávať. A tie záruky pre textilný priemysel zaistia, že zachováme európske pracovné miesta. Ja nemám záujem o to, aby sa odburávali pracovné miesta alebo zatvárali, zatvárali fabriky. No a tí z vás, ktorí si myslia, že máte dôkazy, e, tak vás žiadam o ich predloženie, pretože slova sú jedna vec, ale skutočnosť vyzerá inak. A my skutočne musíme e, sa zameriavať na skutočnosť a na to, čo zaistuje táto dohoda. No a ja by som chcela povedať, že e, máme pred sebou dohodu, ktorá je dôležitá pre všetky priemyselné odvetvia. Otázka vrácania cieľ je veľmi dôležitá bolo to vytvorené ako reakcia a na predchádzanie problémom. Otázka je, či to je jediný spôsob, ako riešiť ten problém. E, či ak sú nejaké iné veci, ktoré dokážu rovnako e, riešiť ten problém a ak by tá dohoda bola konečne lepšia, tak by som ich preskúmala. Ale myslím, že mechanizmy, ktoré máme v tejto dohode, tie problémy riešia. Nie sú to nejaké e, veci, e, ktoré, ktoré uznávame ako jediný spôsob e, ochrany importov nejakými zadnými dvierkami. Ja si myslím, že sme nám podarilo ten problém vyriešiť inak. Nechcem sa ospravedlňovať parlamentu za to, že som rokovala a investovala do tohto dôležitého obchodného, obchodnej dohody. Ja sa nechcem za to nebudem ospravedlňovať a určite sa nebudem ospravedlňovať za to, že sme tomuto parlamentu predložili veľmi serióznu obchodnú dohodu 21. storočia, ktorá má obrovský prínos pre hospodárstvo Európskej únie. A nebudem sa tomu ešte tým viacej ospravedlňovať, že zažívame hospodárskú krízu v čase, v tomto čase ja mám zodpovednosť za to, aby som dokázala čo najviac podporiť eh, podnikateľov a zamestnancov v Európe. Myslím, že taký čas je teraz a toto zaistí tá dohoda. A rovnako vyzývam kolegov, ako som už povedala, aby sa pozreli eh, na skutočný kontext tej dohody. Boli sme pod vplyvom lobbystov všetci, ale v konečnom dôsledku tá dohoda je veľmi prospešná pre Európsku úniu. To sa nám podarilo dosiahnuť. Ďakujem, ďakujem pekne, pani komisárka. Takže rozprava na túto tému je uzatvorená, ukončená. No a teraz máme pred sebou ešte jeden bod, je to otázka na ústne zodpovedanie následky finančnej a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny a na rozvojovú spoluprácu. No a požiadam pána de Huchta, aby zaujala svoje miesto. A rovnako by som chcel požiadať pani Žoli, aby sa ujala slova. No, monsieur le président <clears throat> mesdames messieurs les commissaires ďakujem pekne vážené dámy a páni pán komisár kolegyne kolegovia.